Uh, Vážení kolegovia, zač- je čas, aby sme začali, pretože máme pred sebou, máme tu pri nás pána predsedu komisie Maroša Ševčoviča. Myslím, že uh, iste si členovia výboru chcú vypočuť pána eh, predsedu komisie, takže mali by sme začať a ja môžem doplniť už len toľko, že E, bodu, ak nie sú žiadne pripomienky, môžeme považovať ten program dnešnej schôdze za prijatý. A pokiaľ je druhý bod, máme tu dnes 20 jazykov a program schôdze bol zverejnený na webovej stránke prostredníctvom programu e-meeting a takisto je aj vysielaný na internete pokiaľ ide o tretí bod programu, mm, odporúčania koordinátorov tie boli zaslané elektronicky a keď nebudú žiadne námietky, takisto môžu byť prijaté. A pokiaľ ide o bod číslo 4, už sa vidíte, ako rýchlo blížime k vášmu bodu číslo 5, pán pre, podpredseda komisie. A ja ešte by som mal pripraviť e, správu o prebiehajúcich rokovaniach k novým potravinám. Mali sme aj trialóg a mali sme aj výmenu názorov s komisiou a radou, osobitne v dvoch hlavných bodoch, ku ktorým sme sa zatiaľ nedohodli. Vec sa týkala delegovaných aktov pretože mali sme trochu iný názor a pokiaľ ide o druhý problém, ten sa týkal klonovania a pozícia rady nie je rovnaká ako naša. My sme požiadali o e, články a prepracovanie niektorých článkov a komisia povedala, že mohla by úvodné ustanovenia niektoré prepísať, ale my sme urobili aj náš posledný návrh pre e, dohodu s radou a čakáme teraz na ich odpoveď. A odpoveď ku tomuto kompromisnému balíčku sa očakáva e, koncom tohto týždňa. A potom môžeme začať diskutovať e, v rámci 5. bodu nášho dnešného programu. To je výmena názorov s podpredsedom komisie pánom Marošom Ševčovičom v kontekste strategického dialogu s komisiou, štrukturovaného dialogu s komisiou a ako zvyčajne hneď rozdám slovo pánovi podpredsedovi komisie, ktorý má na starosti energetickú úniu, aby urobil svoju prezentáciu a, a potom ako zvyčajne budeme mať výmenu názorov. Takže je jasné, že nás zaujímajú niektoré body e, z vášho plánu. My veci sledujeme, sledujeme rokovania aj Parížskú konferenciu, ktorá sa pripravuje na september a naozaj nás zaujíma vedieť, aké sú priority, a ako sa vyvíjajú rokovania a taktiež aj otázky, ktoré súvisia s energetickou úniou a dekarbonizáciou. Takže je jasné, že členovia výboru aj ostatní mimo neho e, chcú vedieť, čo je nové, aj vzhľadom k pracovnom programu na 2015 a pracovný program 2016, o ktorom takisto budeme diskutovať e, s komisiou v najbližšej budúcnosti. Takže nech sa páči, máte slovo, máte teraz 15 minút, aby ste vysvetlili vaše priority a hlavne tieto otázky, ktoré máme pred sebou, hlavne úlohy, ktoré máme pred sebou. Ďakujem pekne, pán predseda, hlavia vážení členovia výboru. Čiže keď som sa pozrel do môjho programu, tak e, som si uvedomil, že naposledy sme sa nevideli tak dávno. Vlastne bolo to pred menej ako 4 mesiacmi a vtedy som tu bola, aby som vám predstavil víziu pre ambicioznú energetickú úniu. Diskutovali sme o tom, že prečo je veľmi dôležité, aby Európania mali dostupnú konkurencieschopnú trvalžateľnú energiu a preto bolo dôležité pre mňa vypočuť si vaše názory a ja som si istý, že mnohí z, mnohé z nich budú aj zohľadnené v tom konečnom návrhu e, publikácie o energetickej únii, ktorá je e, bolo tu oznámenie v koncom februára, ktoré vlastne odrážalo aj víziu, ktorú sme hovorili do konkrétnej stratégie. Po prezentácii keď bola prijatá stratégia pre energetickú úniu, to bolo schválené Európskou radou, takisto to bolo podporené viacerými poslancami eh, Ruského parlamentu. Za to by som chcela poďakovať a myslím si, že aj bolo to prijaté pozitívne občanmi aj hlavnými zúčastnenými stranami. Avšak toto je ešte len začiatok veľmi dôležitého, by som povedal, rozhodujúceho procesu. Teraz nastala čas, aby sa už materializovali prínosy energetickej únie aby sme sa teraz už e, presunuli od slov k činom. A dnes do poludnia som oznámil novú a tú podstatnú fázu, fázu implementácie prostredníctvom konkrétnych e, aktivít e, na politickej, diplomatickej a legislatívnej úrovni. A podobne ako je to bolo v predchádzajúcej fáze, ja musím zabezpečiť, aby to bolo spoločné, spoločné úsilie, ktoré podstúpia všetci. Um, komisári, ktorí patria do rodiny Európskej energetickej únie a budeme to robiť aj spoločne s Európskym parlamentom. E, my potrebujeme túto veľmi ten, tento veľmi silný kolektívny prístup, pretože sa to už preukázalo, že takýto prístup je veľmi úspešný. Ak by ste mi dovolili, prejdem cez tieto tri cesty, či, či časti, tá politická časť. Dôležité, že by sme tú energetickú úniu predstavili členským štátom, národným parlamentom, miestným starostom, sociálnym partnerom, podnikateľom, študentom a think tankom. Myslím si, že toto je vlastne aj účel tej tej, tej, tej túry, ktorú ste tú mojej cesty o energetickej únii, ktorú som už oznámil dnes, že budeme vysvetľovať e, energetickú úniu e, všetkým, čo to znamená pre spotrebiteľov, ekonomiku, životné prostredie a podobne. Takisto by som chcel diskutovať e, v jednotlivých krajinách, aby som našiel a hľadal tie najlepšie ozvečené postupy, tak aby sme našli to najlepšie riešenie pre Európu v oblasti energetiky, ktoré Európa potrebuje. Takisto um, sú tu, máme množstvo odborníkov v Európe a um, ehm, Avšak no keď eh, často aj na lokálnej úrovni sú vysokí odborníci, majú rôzne úžasné nápady, ale my chcem, musíme vlastne toto práve využiť a dostať to na európsku úroveň. Energetická únia a tá naša cesta e, bude umožniť aj národným vládam, aby mohli vyjadriť svoje vlastné názory v oblasti energetiky a zmeny klímy a v rámci tohto dialógu verím, že sa dostaneme k spolu, spolahlivým a určitým konkrétnym problémom a otázkam, otázkami jednotlivých krajín spolu s odporúčaniami ktoré potom my vlastne pripravíme na komisii. A keď tie, všetky tieto odporúčania a detaily budú už e, pripravené, potom budú zverejnené v rámci e, prvého stavu o energetickej únii, ktorý príjmeme už túto jeseň. Jednoducho potrebujeme naozaj veľmi silné dynamické dynamicky integrovaný inkluzívny systém riadenia pre energetickú úniu a preto je mojou ambíciou, aby sme e, tento stav energetickej únie zmenili na ten silný nástroj, ktorý bude monitorovať pokrok a identifikovať aj zostávajúce prekážky tak na národnej ako na európskej úrovni. A tento nástroj však nepreplavíme len izolovanie tu v Bruseli, ale bude, ak to má byť efektívne, tak to musí mať veľmi silné politické vlastníctvo zo strany členských štátov a tých, ktorých sa to priamo týka, podnikateľov, sociálnych partnerov, starostov, národných regulátorov a tak ďalej. Preto môjim cieľom je už teraz vytvoriť ten pravidelný dialog s týmito všetkými zúčastnenými stranami, pretože to určite budeme potrebovať v najbližších rokoch. Tento veľmi silný systém riadenia podporí aj koherentnosť e, aktivít energetickej únie, takisto monitorovania, e, dohľad a ten ten vzájomný tlak zo strany jednotlivých členských štátov. E, tak, aby sme túto úlohu mohli splniť, tak máme ešte pred sebou množstvo povinností o reportingu. Keď som si na to pozrel, že koľko majú povinnosti členské štáty, to momentálne asi 200 rôznych správ, ktoré musia prepravovať členské štáty pre komisiu. Preto my by sme chceli zmeniť tento systém a preto by sme chceli navrhnúť, aby každý členský štát pripravil len jednu, jeden národný plán pre energetiku a zmenu klímy, ktoré bude pokrývať hlavné prvky energetickej únie. E, samozrejme, že tu pre tejto úlohe je kľúčom demokratický rozmer. Európsky parlament musí pokračovať e, v tejto ceste. Ak dovolíte, by som sa vrátil späť e, k tej ceste energetickej únii a preto dúfam, že Mm, vy, poslanci Európskeho parlamentu, mi pomôžete priblížiť Európsku energetickú úniu bližšie k občanom vo vašich volebných obvodoch. Niektorí z vás už, už vyjadrili svoj záujem, že sa pripoja v tejto overenej diskusii ku mne. Veľmi vítam túto aktivitu a chcel by som rozšíriť túto pozvánku pre každého z vás, ktorý má o túto činnosť a o tieto diskusie záujem. V závere tejto cesty potom prídem a budem predstaviť predstavovať prvú dokument o stave energetickej únie e, pre Európsky parlament a toto bude vlastne strategický dokument, ktorý bude začiatkom dynamického procesu, do ktorého budú prispievať členské štáty pravidelne a preto je veľmi dôležité, aby sme tu mali naozaj veľmi komplexnú diskusiu na, o jednotlivých politikách a to som si ale istý, že e, je, máme silný politický záväzok v implementácii energetickej únie a takisto verím, že Ruský parlament a váš výbor bude veľmi silným strategickým partnerom pri prijímaní príslušných legislatívnych balíkov. Ehm, pokiaľ alebo mimo politickej tej cesty. Komisia takisto investuje množstvo aj do energetickej diplomácie. Toto je ten druhý rozmer, ktorým by som sa chcel venovať, pán predseda. A tu naozaj sa sústredíme na dve veci. Prvá vec je podporiť viaceré krajiny, aby prezentovali alebo predstavili ambiciozne príspevky ešte pred COP21 v Paríži. A po druhé, aby sme e, diverzifikovali dodávateľov e, energie pre Európu aj rôzne, aby znali rôzne cesty a verím, že v najbližších mesiacoch už budeme mať historickú možnosť riešiť eh, zmenu klímy už na medzinárodnej úrovni. Naše, naša činnosť v Európe je len jedna časť eh, globálneho úsilia. Eh, mnohí členovia našho kolegia sa aktívne pracujú v tejto oblasti aj v vysoká predstaviteľka Mogherini, takisto e, komisár Arias Kanete, komisárka Mimica a ďalší. E, všetci sa prispievajú e, programu COP21. A ja viem, že Európsky parlament takisto bude, má svoju delegáciu, ktorý nám tiež pomáha, aby sme za EÚ mali jeden silný hlas. Ja sám takisto som sa zúčastnil dialogu alebo vediem dialog s niektorými z našich afrických partnerov. Už sme začali už diskutovať e, s ich e, zástupcami, zástupcom e, Africkej únie, keď bol naposledy v Bruseli a Tiež e, sú, máme aj ďalšie aktivity v Afrike, kde hľadáme e, spoluprácu v rámci francúzského predsedníctva konferencie COP21. E, ďalší, ďalší prvok sa týka diverzifikácie zdrojov a ciest pre Európu a tu v tom tohto, v rámci tohto e, komisár Kanete navštívil e, africké krajiny, diskutoval o dodávkach aj zemného plynu. Ja som takisto rokoval aj s Ruskom, Ukrajinou o implementácii zemného balíčka a tiež som diskutoval aj s partnermi e, v rámci južného koridoru, aby sme mohli dodávať zemný plyn cez Kaspické more do Európy. Čiže toto je práca, ktorá pokračuje ďalej, pretože to je obrovská úloha, ktorú treba dokončiť. Takisto pracujeme spoločne s komisárom Kanietem na tom, aby sme zabezpečili, aby juhovýchodná Európa napokon, alebo konečne už bola integrovaná do energetického systému EÚ, tak aby každá krajina z tohto regiónu bola možnosť získavať plyn aspoň z troch rôznych zdrojov. Takže napokon prekonáme ten problém energetickej izolácie týchto krajín a čo sa týka tretej úrovne, okrem politickej a diplomatickej úrovne komisia intenzívne pracuje na tom, aby vypracovala e, celý rad legislatívnych a rôznych iných iniciatív, ktoré budú pokrývať všetkých 5 dimenzií energetickej únie. V tomto procese Európsky parlament ako spolulegislatívny orgán bude kľúčový. Chcel by som v krátkosti priblížiť e, hlavné návrhy, ktorým sa komisia teraz venuje a ktoré sa predlžíte do konca tohto roka. Ak dovolíte, len ich E, v rýchlosti spomeniem. V oblasti bezpečnosti e, dostatku dodávok, e, tu do konca tohto roka chceme predložiť návrh revízie bezpečnosti v oblasti dodávok plynu, tak aby bol dostatok dodávok v prípade narušenia, aby sa prehlbila spolupráca na regionálnu úrovni a taktiež, aby sa zlepšil krizový manažment na úrovni EÚ. Dôležitým prvkom v tomto návrhu bude väčšia miera transparentnosti v plynových zmluvách s tretími krajinami, tak ako to požadovala Rada v marci. Tento rok tiež chceme vypracovať rozsiahlu stratégiu o LNG, teda skovalným zemplým plyn a uskladňovanie mm, začiatkom budúceho roka sa plánujú dohody IGA. Čo sa týka vnútorného trhu, komisár Kaneta už predstavil vo februári oznámenie o tom, ako dosiahnuť 10-percentný eh, cieľ prepojenia teda iným spôsobom ako um, prepojené infraštruktúry, e, sa nám nepodarí e, v skutočnej e, podobe naplniť a završiť energetickú úniu. Komisia naďalej bude pracovať na tom, aby legislatíva EU sa v plnej miere dodržiavala v praxi a budeme využívať postupy v prípade porušenia o mnoho incidívnejšie. Čo sa týka letného balíčka, ktorý chceme predniesť a predložiť ešte pred letnou prestávkou, chceme predložiť oznámenie o nastavení trhu s elektrinou, vrátanie a posilnenia pravomoci agentúry um, tejto oblasti, ďalej posilnenia ACER, lepšie integrácie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj spotrebiteľsky nastavených druhov energie. Toto potom bude mať za následok ďalšie nové ambiciozne legislatívne návrhy na budúci rok. Čo sa týka energetickej účinnosti, aj tu chceme predložiť ako súčasť tohto letného balíčka revíziu smernice o označovaní energie. Taktiež e, sa chystáme e, inovovať stratégiu o vykurovaní a chladení, keďže viete, e, tieto oblasti predstavujú zhruba polovicu spotreby energie a preto sa tomu musíme venovať spotrebe v tejto oblasti. Do konca tohto roka komisia chce vypracovať balíček eh, obehovej ekonomiky, na ktorom práve teraz pracujú viacerí komisári pod vedením podpredsedu komisie Katajnena a chceme hľadať eh, spôsoby prehlbenia spolupráce eh, nielen čo sa týka odpadu, ale už aj vo fáze dizajnu výrobkov. Chceme vychádzať z toho, aby odpad bol surovinou. Čo sa týka dekarbonizácie, Mm, tu chcem poďakovať za dohodu, e, ktorá sa dosiahla v prípade rezervy stability trhu. Tá nám teraz umožňuje totiž e, vypracovať návrh o revízii systému ETS, čo je tiež súčasťou tohto letného balíčka. Je to významný prvok legislatívy a kľúčový e, v náprave trhu s uhlíkom. Chceme aby sme splnili naše ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. E, súčasná prípravná práca v roku 2016 až 2017 môže mať za následok revíziu smernice o obnoviteľných zdrojov energie. Nový e, rámec EÚ bude musieť plniť ciele nákladovej efektívnosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Čo sa týka výskumu a inovácií, na to, aby sme naozaj boli vo vedení v globálnom meradle, musíme zachovať našu e, konkurenčnú výhodu e, aktualizovaný akčný plán v oblasti strategických e, energetických technológií, ktorý chceme zverejniť v septembri, poskytne analýzu technologického prostredia a taktiež načečne kroky, ktoré by sa mali prijať. Krátko na to potom komisia chce predložiť balík nových iniciatív v tejto oblasti. Musíme pracovať v týme celá táto oblasť sa musí vnímať ako e, spoločné úsilie aby sme splnili naše ciele. A preto sme zorganizovali e, cieľené stretnutia e, v súvislosti s touto energetickou úniou. A okrem iného sme začali pracovať už na nastavení trhu, malobchodných trhov, taktiež prebiehli stretnutia na tému plynu, výskumu, inovácií a pred letnou prestávkou ešte chceme sa venovať e, otázkam kolektívneho úsilia v oblasti budúcoročných balíkov o energetických e, energetických účinnosti, obnoviteľnej zdroje energie a taktiež e, dekarbonizácii uhlíka. Chcem sa ospravedlniť za to, že som hovoril trochu dlhšie, ale ako vidíte, máme pred sebou ešte naozaj veľa práce, pretože energetická únia je dôležitá a tento proces sa už začal. Keďže dnešné stretnutie je súčasťou štrukturalizovaného dialogu, chcel by som zhrnúť, e, aké máme v pláne legislatívne priority, nie len tých 5 e, dimenzií, ale tak skratky ostatné. Tento rok e, chystáme prvý legislatívny balík o novom nastavení trhu, taktiež Ehm, malobchodných trhov ETS, energetických známok a správy obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež e, zimný balíček bude obsahovať e, revíziu nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu, e, ďalej NGE a taktiež projekty spoločného záujmu. Okrem toho chceme sa venovať stavu Energetické únie, ktorú vám chcem predlžiť, aby som nezabudol ešte aj na stratégiu o vykurovaní a chladení, ako aj aktualizovaný plán SET. Našou kľúčovou úlohou v týchto rokovaniach o klíme bude taktiež pôsobiť ako významný hráč v tomto globálnom úsilí znižovať dopady na klímu. E, čo sa týka roka 2016, tu sa chceme venovať legislatívnym návrhom o um, technom dizajne, taktiež e, o bezpečnosti e, dodávok elektrickej energie, ako aj energetickej účinnosti a tiež balíku obnoviteľných zdrojov energie. Chcem sa poďakovať vášmu výboru za spoluprácu, za váš záujem a teším sa na to, že naša spolupráca v tejto oblasti bude pokračovať naďalej e, aj v politickej, diplomatickej um, oblasti. Ak dovolíte, chcel by som naozaj zdôrazniť, že všetky prvky, ktoré som spomenul, sú rovnako dôležité a teraz veľmi rady počujem e, stanoviská a názory e, vás, poslancov. Ďakujeme pekne za vaše úvodné slovo, vážený pán komisár. Teraz môžeme e, začať prvé kolo diskusie. V ňom dostanú slovo koordinátori. Musíme dodržiavať rečnícky čas. Dve minúty dostane každý koordinátor. Ako prvý Peter Líze, ďakujem. Pán predseda, ďakujem aj vám, pán predseda komisie. Myslím, že to, čo ste nám povedali, bolo veľmi povzbudivé na tému energetickej únie. A chcel by som zdôrazniť najmä to, že e, ste vypichli úlohu Európskeho parlamentu. Poprvýkrát som to dnes od vás počul takto priamo, že aj v tých oblastiach, kde doposiaľ existujú smernice, e, kde je iba Eh, spolurozhodovanie z radova s parlamentom, napríklad v prípade obnoviteľných zdrojov energie, že tam eh, dostaneme eh, návrh aj my. Boli tu aj rôzne iné predstavy na úrovni vlád členských štátov, že parlament by nemal zohrávať až takú významnú úlohu. Chcem sa poďakovať za to, že ste to teraz zmierli zo stola. Chcel by som však ešte poprosiť o upresnenie a potvrdenie, či by sme mali očakávať ďalšiu smernicu o, o energetickej účinnosti, e, tak ako Ehm, sa to plánuje s touto voľnou do roku 2020. To by som sa rád dozvedela. V tejto súvislosti je tu aj istá nezrovnalosť medzi dokumentom, dokumentom ktorý ste predložili o energetickej účinnosti. Tam sa hovorí o 27% a niekde sa spomína aj 30%, ale Jean-Claude Juncker pred svojim zvolením ehm, potvrdením v Európskom parlamente povedal, že on tých 30% bude považovať za minimum a preto si myslím, že by si nám mali vysvetliť, ako presne vníma komisia tento záväzok Jean-Claude Junckera, ako chce dosiahnuť. A ešte posledná otázka. Energetické eh, známky a smernica s tým súvisiaca. súvisiaca. Už to bolo na programe komisie, teraz ste to oznámili na júl. Prečo ste to, prosím, neprebrali už v minulom mesiaci, keď to bolo tak naplánované? Ďakujem. Ďakujem. Ďalej nasleduje pán Grote v mene socialistov. Ďakujem, pán predseda, vážny pán popredseda. Hlavnou súčasťou energetickej politiky a to, čo nás spája v tejto oblasti, je jednak eh, systém obchodovania s emisiami, ETS, to je akési stavenisko, na ktorom pracujeme všetci spoločne, ďalej eh, rezerva stability trhu. Tu došlo k dohode eh, s radou toto ešte bude musieť parlament potvrdiť, ale tlak, ktorý sme vyvinuli, eh, bol spojený s tým, že eh, chceme všeobecne dosiahnuť reformu systému ETS. Ešte pred letnou prestávkou očakávame návrh. Dúfam, že to bude ešte pred letnou prestávkou tohto roka. Keďže sme už viackrát počuli o plánoch pred rôznymi letnými prestávkami, dúfam, že teda sme zajedno v tom, že to bude predletnou predstavkou tohto roka. Ja som presvedčený o tom, že všetci účastníci, aj tí, ktorí chcú investovať v Európe e, do energetickej únie, že potrebujú jasné rámcové podmienky a preto som veľmi zvedavý, aký bude tento návrh konkrétne. A tiež som zvedavý, do akej miery sa presadia jednotlivé lobistické skupiny, napríklad e, čo sa týka e, témy presunu výroby teda úniku uhlíka. Chcem sa opýtať, ako sa o tom diskutuje e, v komisii, či by e, sa tie brány mali e, ponechať otvorené, alebo či by sme mali zvážiť, či sme neboli príliš veľkorysí v rokoch 2008-2009, keď sme spustili celú túto agendu úniku uhlíka, taktiež mechanizmov čistého vývoja a taktiež spoločného plnenia toto totiž spôsobilo um, záplavu certifikátov. Isté, že bola si spojená hospodárska kríza taktiež, ale podľa mňa by sa uh, to malo prebrať v prípade um, reformy tak aby fungovala aj triadeca funkcia. Ja už som viackrát povedal, že ministri financí v EÚ sú veľmi tvoriví. Um, Všetci sa do toho e, s radosťou pustia, ak e, im tam nezabránime a vyvinujú rôzne e, energetické dane, uhlíkové dane. Um, zároveň sa zavedú rôzne národné podmienky a to bude znamenať, že energetická únia ako taká nebude fungovať, budú fungovať jednotlivé národné únie. Chcem sa opýtať, kto presne v Paríži bude mať hlavné slovo, či uh, bude um, prítomný spoločný, um, celoeurópsky um, Týme zastupovania viacerých komisárov, či e, sa vypracuje správa, nielen rezolúcia. U nás e, už je e, vyčlenený spravodajca, ktorý tu bude mať na starosti za Európsky parlament. Chcem sa opýtať, ako sa k tomu bude stavať komisia. Máme totiž pred sebou obrovskú príležitosť v Paríži, aby sme celú vec uzavreli. Potrebujeme záväznú, právne záväznú dohodu, a nielen e, nejaké nejasné vyhlásenie o zámeroch. E, ten sme už, tie sme už totiž zostali na konferenciách COP. A nestačilo to. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Višnevská za EKR. Ďakujem bardzo, pani. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Viacerokrát som už vyjadrila svoju, svoj odpor voči tejto koncepcii Európskej energetickej únie, ktorú predstavila Európska e, komisia, ktorá obsahuje aj dekarbonizáciu. Chcela by som povedať, že v tomto návrhu chýbajú určité istoty v oblasti e, e, ropnej produkcie, takisto v tej návrhu komisie Eh, pokiaľ ide o rafinérie. Tie rafinérie budú musieť niesť eh, obrovské náklady, ktoré budú potrebné pre vytvorenie Európske, energetickej únie. A určite to potom spôsobí, že sa zhorší schopnosť rafinérií v Európskej únii a Európa sa týmto stane ešte závislejšou od dovezených eh, zdrojov energie. Um, a pokiaľ ide o politiku zmeny klímy, Európska únia a európsky rafinerický priemysel takisto nie je konkurencieschopný. Už od roku 2008 sa za, bolo zavretých alebo skončilo svoju činnosť viac ako 16 rafinérií. Um, takže nie je možné zabúdať na to, ako stále ešte je východná a stredná Európa závislá od dodávok ropy z východu a pokiaľ ide o Poľsko, viac ako 90% tohto, tejto suroviny pochádza z Ruska. E, preto je veľmi dôležité zabezpečiť diverzifikáciu zásobovania tejto suroviny. A sektor rafinérií aj vôbec celá produkcia ropy potrebuje uh, úplne novú koncepciu a preto v rámci energetickej únie je treba tlačiť aj na rozvoj ďalších eh, iných eh, zdrojov energie, takisto konvenčných eh, zdrojov energie, ropy aj plynu a nie je možno takisto aj sa vzdať hľadania nových zdrojov v Európskej únii Takisto aj o tá, nemali by sme sa ešte vzdať bridlicového plynu a chcela by som vedieť, čo si o tom myslíte vy. E, takisto je, nie všetko je možné ale zastúpiť zelenou energiou, preto ropa a zemný plyn budú musieť mať naďalej svoju dôležitú úlohu a chcela by som sa takisto aj spýtať, že e, pokiaľ ide o diverzifikáciu e, zásob ropy, čo sa plánuje e, v rámci energetickej únie v najbližších rokoch. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz pán Gerbendy Zalde. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred nami je dlhá cesta to chcem iba poznamenať. Ja si totiž to myslím, že jediný spôsob, ako spraviť z európskeho priemyslu niečo e, veľmi konkurencieschopné, je e, spraviť z toho priemyslu nízkouhlíkové. Je to e, aj v záujme našej planety, ale hlavne v záujme konkurencieschopnosti nášho priemyslu. Vážený pán predseda, ja by som sa chcel poďakovať pánovi podpredsedovi za to, čo povedal v úvode a chcem sa mu poďakovať aj za prezentáciu jeho cesty v záujme energetickej únie. Mňa napadla pesnička Beatles eh, Mystical Magic Tour. Musím povedať, že nie je to iba žart z mojej strany. Myslím, že naozaj treba trošku aj tajúplnosti, aj e, kúzla, aby ste presvedčili e, členské krajiny, aby sme nemali 28 e, trhov, ale skutočne jednotnú Európsku energetickú úniu, aby sme ostali konkurencieschopní, aby e, sme mali lácnú a čistú energiu v budúcnosti. Mám niekoľko otázok k vašej ceste. Hovorili ste o tom, že sa obraciať na členské krajiny, aby mali jednotné eh, plány v záujme energetiky a klímy, ale možno, že by eh, tie plány mali siahať až do roku 2050, eh, keď chceme mať skoro nulové emisie pri našej ekonomike. Je to zásadné. Treba o tom presvedčiť členské krajiny. A keď už sme pri tom, tak E, investičný plán Spojeného kráľovstva. Myslíte si, tak ako ja, že akékoľvek investície e, tam by sa mali zamerovať na nízkouhlíkovú ekonomiku, pretože inak e, to budú investície, ktoré nás e, zablokujú na ďalších 20, 30, 40 rokov. Čo by ste k tomu povedali? A ešte na záver, ja by som sa rád opisa, opýtal pána komisára e, nasledovné, keďže sa hovorí, že by sa mali prestať dotovať fosílne e, paliva. Bolo to v audite za tento semester. E, semester e, Taliansko sa tak už e, bolo o to požiadané aj e, Francúzsko, aj Belgicko. Platí to aj pre iné e, členské krajiny. Je tu aj MMF a 80 miliard eur sa ešte stále používa na dotácie pre fosílne paliva, takže sa platí dvakrát. Najskôr e, sa platí za dotácie a potom sa čistia následky, odstraňujú následky. Je teda pravda, že komisia skončila s touto politikou E, teda, že už by sa malo prestať e, poskytovať takéto dotácie, alebo táto politika ešte stále platí a teda to, čo som si prečítal v niektorých článkoch, nebolo pravdivé? Ďakujem. Thank you now... Ďakujem pekne. Teraz za GUE pani Konečná. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán podpredseda, za to, že ste predstavili tento plán aj s nejakými termínmi, čo by ste uh, chceli e, stihnúť v letnom alebo v zimnom balíku. Je dobre, že sa nám niekto nebojí uviezť aspoň nejaké dátumy, nestáva sa to často a ešte zriedkavejšie sa tie e, dátumy dodržia, takže vás budeme naozaj presne kontrolovať, keďže ste nás o tom sám e, požiadal. Ehm, k tomu, čo povedali aj kolegovia, mňa prekvapilo, že keď hovoríte o diversifikácii zdrojov, tak e, veľkou súčasťou vášho pôvodného návrhu bola aj infraštruktúra v členských krajinách EÚ. Je to obrovský balík peňazí, ktorý na to budeme potrebovať. Ja si myslím, že mnohé členské krajiny si môžu pomôcť samé, keď teda bude dostatočne vyspelá infraštruktúra z vášho plá, vo vašom pláne to absentuje, možno to plánujete na ďalšie e, roky, ale mňa by zaujímalo, e, kedy sa mienite venovať infraštruktúre e, nielen diverzifikácii, hlavne pre Českú republiku je veľmi nebezpečné zanedbávanie infraštruktúry ak by ste potom napríklad chceli e, rozvíjať obnoviteľné zdroje energie, e, blackout, výpadky energie jednoducho hrozia, pretože tá sieť e, nestačí. A ešte jedna vec, o ktorej ste hovorili zhruba pred troma mesiacmi, a síce boj proti energetickej chudobe. Už táto téma nie je na programe dňa, ale ja si myslím, že je čím ďalej tým viac ľudí, ktorí sa v takejto energetickej chudobe ocitajú a vy ste nedávno povedali, že to chcete e, vyriešiť konkurencie schopnejším trhom. Ja si nemyslím, že trh je v tomto prípade cestou a mali by sme sa asi zamerať na nejaké jednotné riešenie v EÚ. Takže energetická chudoba e, v pláne chýba. Zmenilo sa niečo v porovnaní s tým, čo ste nám povedali pred dvoma mesiacmi? Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa zelených bázek aut. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za tie podrobné vysvetlenie toho, čo spravíte v letnom, zimnom balíku. To si cením, že máme predstavu o tom, čo budete robiť. Ale samozrejme potom sa vás na to budeme aj pýtať. To musíte očakávať. Najskôr e, správa e, energetickej únie. E, Zatiaľ takýto systém správy absentuje, ale zároveň minulý týždeň, keď sa hovorilo o odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, tak tam nebolo nič o e, energetických alebo environmentálnych otázkach. A pritom minulý rok v osmých prípadoch e, bol e, jasný dotaz zdaňovať menej prácu, ale znečisťovania. Potom 15 odporúčaní, že by členské krajiny mali spraviť niečo v oblasti oblasti obnoviteľných zdrojov tento rok nič, nič e, e, v semestri ani v špecifických odporúčaniach. Je to e, niečo, čo by mala EÚ zlepšovať. A keď hovoríte, že to chcete zjednodušiť, zracionalizovať, tak ja nerozumiem, prečo teraz vymete environmentálne energetické e, otázky a potom poviete, že to bude neskôr v rámci systému správy energetickej, energetickej únie, na ktorom sa ešte len bude pracovať. Takže teraz niektoré veci vypadli a pritom je to jadro aj e, ekonomických otázok mne sa to zdá problematické a nemyslím si, že komisia ide správnym smerom, pretože e, to už netvorí ako keby jadro ekonomiky, potom dekarbonizácia, jeden z vašich piatich pilierov. V legislatívnej časti sa zameriavate hlavne na systém obchodovania s kvótami ETS, ale čo e, s dopravou e, bude pokračovať sa o kvalite palív, potom bridlicový plyn, tomu sa treba venovať v kontexte dekarbonizácie. Takže vy sa obmedzujete iba na ETS. A ešte posledná vec. E, e, efektívnosť. Hovorili ste o e, tej um, ekonomike, ktorá tvorí akýsi kruh, ale je to aj otázka z využívania odpadu na výrobu energie, e, skládky sú najhorším riešením, potom sa e, spaluje e, odpad. Ja si nemyslím, že by tu bol nejaký konflikt so smernicou o, to, o tej kruhovej ekonomike. Ďakujem pekne a v neposlednom rade EFDD pani Hevy. Ďakujem pekne, pán predseda. Odprezentovali ste veľmi ambiciózny program. Hovoríte o potrebe e, znižiť externú závislosť od energií a rozvoj obnoviteľných zdrojov v európskom kontexte. Hovorili ste o mnohom, ale e, predpokladá to aj revíziu mnohých smerníc. Smernice o ETS, o zachytávaní a uskladňovaní uhlíka, potom rozdeľovanie záťaže. To sú len tri príklady. ETS e e, nenakoplo e, technologické inovácie, ani to až tak neprospelo inováciám. Dokonca dochádza k backloadingu Mm, nemyslíte si teda, že by sme sa mali zamyslieť nad rôznymi možnosťami, nad nejakými alternatívami k ETS a k CCS, zachytávaniu, uskladňovaniu uhlíka? E, tam sa aj hovorí o revízii tento rok, takže bude potrebné sa pozrieť na e, tie zariadenia, ktoré mali byť vybudované doteraz, žiaľ, e, žia, žiadne neboli vybudované, teda aspoň nie e, na obchodnej úrovni. Takže nevieme, či CCS je naozaj udržateľná technológia z environmentálneho hľadiska, takže e, či by nebolo dobré venovať viac e, e, zdrojom účinnosti, energetickej účinnosti. Má tu aj záväzné ciele a obnoviteľné zdroje, ako chcete e, to politicky podporiť e, aj finančne. Je tu aj Európsky fond pre strategické investície. Inteligentnú energiu by to malo podporovať aj v kontexte e, celoeurópskych ele, ele, energetických sietí. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán podpredseda komisie Ševčovič aby mohol zareagovať na toto prvé kolo otázok. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí položili otázky. Pán Líze a pán Eckhout zdôraznili význam správy a úlohu Európskeho parlamentu. O tom nie je pochyb. Pri všetkých legislatívnych návrhoch musí e, parlament zohrávať svoju úlohu. Je to, e, vy ste spolu zákonodárca, komisia vám musí e, skladať účty. O tom nikdy neboli pochybnosti, teda, že Európsky parlament je kľúčový ani v kontexte budúcej správy aj pri tejto energetickej únii. Možno, že opäť vysvetlím, aký systém správy teraz vyvíjame. Mm, pre nás na komisii je dôležité mať e, stabilný, dynamický systém správy, pretože bez jasných e, kontrolných e, systémov a taktiež stimulov by sme nikdy nedosiahli E, to, čo chceme, ale zároveň si plne uvedomujeme, že začíname s niečím novým. E, pracujeme v oblasti, ktorá dlho bola vnímaná ako oblasťou národnej zvrchovanosti. Od Lisabonskej zmluvy je to už e, spoločná oblasť, takže musíme spolupracovať. To, čo teraz robíme, je prezentácia členským krajinám našej analýzy, ako my vidíme energetickú úniu, ako by mali e, konať členské krajiny pri tých, e, v tých piatich oblastiach, aké sú tu výhody a možno e, hrozby, čo táto únia znamená pre každú jednu členskú krajinu a od členských krajín chceme počuť to isté, či sa s nami zhodnú, či majú iný názor, či teda vychádzame, či máme spoločné východisko a môžeme budovať spoločný plán. Je to teda veľmi intenzívne obdobie, ktoré nás čaká až e, do momentu, kedy budeme mať e, všetko na vypracovanie správy na jeseň. A my e, kladieme klademe aj veľmi konkrétne otázky, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti, dekarbonizácie, do roku, až do roku 2030, aby sme eh, mohli potom dosiahnuť ciele, ktoré sme spoločne prijali do roku 2050. Potom to môžeme zosyntetizovať a zanalizovať a dúfam, že v októbri budúceho roka to budeme môcť prezentovať vo forme energetickej únie a dúfam, že to bude niečo, čo sa bude opakovať každý rok, eh, že sa nad tým spoločne v Európe zamyslíme, Pozrieme sa na to, ako táto únia napreduje, čo funguje, čo nefunguje, e, či treba viac politického tlaku, politického usmernenia. To by sa potom týkala, týkalo ministrov pre životné prostredie a energetiku a politickí lídry na decembrovej rade by mohli potrebné informácie, aby mohli o tom diskutovať a rozhodnúť ako vpred ako vpred s energetickou úniou a chceme naozaj aj budovať dôveru medzi inštitúciami a členskými krajinami, aby sme mali E, ambiciozne národné energetické a klimatické plány. Tu chceme spolupracovať s členskými krajinami. Tie e, plány majú byť e, konkrétne, aby bolo jasné, čo chcú dosiahnuť členské krajiny, ako to chcú dosiahnuť, ako chcú prispieť k budovaniu energetickej únie. Únii. Toto je ten proces a potom samozrejme s tým budú súvisieť aj odporúčania Chceli by sme nejaké e, zahrnúť aj odporúčania, ktoré nie sú možno súčasťou tých špecifických členských e, špecifických odporúčaniach. Bude to skôr zamerané na makroekonomiku, zamestnanosť, pretože je to možno jednoduchšie, hmatateľnejšie pre členské krajiny. Ale mnohé povinnosti, o ktorých ste hovorili, už sú v našich e, usmerneniach o štátnej pomoci, hlavne čo sa týka o ukončení dotácií, ktoré e, sú škodlivé pre životné prostredie. To budeme riešiť aj v úzkej spolupráci s členskými krajinami v budúcnosti v kontexte ich plánov. Ešte k tomu, čo povedal pán Líze, ja by som to využil na doplnenie toho, ako sa tento nový systém správy e, bude dať sklbiť e, s klimatickými energetickými plánmi. Energetická, energetická účinnosť budeme túto smernicu revidovať a budeme samozrejme pamätať na ten 30-percentný cieľ, tak ako to zdôraznila rada vo svojich záveroch, to sme navrhli a e, komisia si myslí, že je to správne a nechceme na to e, zabudnúť, aj keď 27% bolo e, schválený cieľ radov Dúfam, že v Paríži e, sa odstrania posledné prekážky, aby teda bolo možné sa pustiť touto ambicioznou cestou. Čo očakávať od Paríža? Myslím, že budeme hovoriť o úspechu v Paríži, ak budeme mať právne záväznú dohodu. A malo by to byť skôr v, v podobe protokolu pod záštitou UNFCC, a potom by to mali ratifikovať krajiny, ktoré budú e, predstavovať minimálne 80 celosvetových emisí z roku 2010. Potom budeme môcť rozhodnúť, či e, v akej sme pozícii, či tá konsolidácia je dostatočná. Potom aj otázka transparentnosti, či sme dostatočne transparentní, či to všetko stíhame na čas a samozrejme tu budeme potrebovať e, solidné e, ukazovatele. To by bol pre mňa úspech. Ale samozrejme v súčasnosti sme skôr v situácii, kedy dúfame, že budeme mať ešte viac krajín, ktoré by prišli s tými plánmi. My sme si spravili svoju časť, ale naozaj by sme chceli mať oveľa viac takýchto príspevkov od krajín, ktoré sa na tomto zúčastňujú úspech v G7, v G20 bude naozaj kľúčový, pretože tieto krajiny predstavujú tých hlavných emitentov. Budeme sa snažiť aj na politickej, aj na diplomatickej úrovni, aby hlavné krajiny vytvorili e, pôdu pre dohodu v Paríži. Mm, osoba, ktorá sa za komisiu venuje príprave Parížskej konferencie je dnes v Berlíne. Potom je tu aj ministerská schôdza, na ktorej sa zúčastní zajtra. A e, viem, že bude e, na čele e, nášho vyjednávacieho týmu aj v Paríži, ale to neznamená, že e, my ostatní na komisii sedíme so založenými rukami, snažíme sa aj na diplomatickej úrovni, na úrovni občianskej spoločnosti a, a potom je tu aj program inteligentných miest. My sa teda snažíme byť veľmi aktívni a naozaj chceme, aby sa všetci pričinili k úspechu v Paríži v decembri. Pokiaľ ide o ETS, chcel by som uistiť pána Groteho, že na, naozaj to bude ešte toto leto, respektíve pred letnou prestávkou a že sa budeme dôkladne dívať na otázku vývozu CO2 emisí a pretože toto je otázka dôležitá pre Európsky parlament, eh, teda Carbon Leakage a mať k tomuto aj príslušný rámec, ktorý vlastne bude zohľadňovať aj najnovšie technologické možnosti, najnovšie um, ukazovatele, porovnávacie benchmarky a to, čo sme mali, bol veľmi ambiciozný e, systém ETS, ale zabrániť e, e, úniku CO2 alebo vývozu CO2 z Európy do iných teritórií. Myslím si, že práve to je veľmi dôležité zdôrazniť tú skutočnosť, že to, čo bolo veľmi dôležité pre tento priemysel, bolo akceptovať e, veľmi ambiciozný ciele pre tento sektor. A myslím si, že tieto ukazovatele, či tento prístup benchmark, tzv. porovnateľných ukazovateľov, to bude veľmi dôležité, najmä keď budeme sa dívať na to, ako, aké, sú, aké sú rozdiely medzi jednotlivými e, priemyslami alebo jednotlivými prevádzkami a teritóriami a územiami alebo krajinami, kde nemajú takú náročnú legislatívu. Pokiaľ ide o otázku pána Gebrandyho, ktorá sa týkala konkurencie schopnosti, súhlasím s vami, že Európa je naozaj veľmi výborným príkladom, že môže zabezpečiť ekonomický rast a zároveň znižovať emisie CO2. Myslím, že od roku 1990 sme znížili už CO2 o 40 sme E, sme e, to výrazne, to myslím si, že to je veľmi dobrý príklad našich pozitívnych skúseností, že pokiaľ ide o energetickú efektívnosť našich e, firiem, tá je dvakrát vyššia, než napríklad je to v americkom priemysle. Myslím si, že to je veľmi dôležité pre budúcnosť aj pre celkovú efektívnosť našich Eh, podnikov a to si určite uvedomujú stále viac členské štáty. A keď ich chceme presvedčiť o jednokritickej únii, a o tejto koncepcii, aby sme zabezpečili, že budeme mať európsky prístup. To určite nebude jednoduché, ale na čo sa musíme my sústrediť je predstaviť to, že aj keď energetická únia možno eh, bude ponúkať niektorým krajinám určitú inú perspektívu, E, pre niektoré to bude skôr prechod na obnoviteľné zdroje, e, pre niektoré to bude energetická efektívnosť, pre Južnú Európu napríklad to bude viac energetická bezpečnosť pre strednú východnú Európu to bude regionálna spolupráca, pre každú krajinu e, to bude niečo iné, ale zároveň musíme sa zabezpečiť to, že túto, všetky tieto špecifika zohľadňujeme a všetko to dávame do tej jednej stratégie, ktorá sa bude posúvať jedným spôsobom, jedným smerom, a tak aby sa všetko mohlo dosiahnuť efektívnejšie a mohli by sme dosiahnuť e, oveľa silnejšie a lepšie výsledky na európskej úrovni. Pokiaľ ide o investičný fond eh, Jean-Claude Junckera, viem, že trialóg eh, na túto tému viedli moji kolegovia Erky Katajnen a Kristalina Gerogieva. Eh, verím, že dosiahneme veľmi ehm, silný pokrok v tejto téme a pokiaľ ide o budúce projekty, myslím si, že to, čo nám v Európe chýba, kde máme pocit, že je nedostatok investícií, to je práve v infraštruktúre, doprava, energia, a myslím si, že energetická efektívnosť je práve dôležitá pre tento výbor, aj pre tento parlament. A som si istý, že energetická účinnosť je určite dôležitým sektorom, kde sa očakávajú veľmi silné investície Jurkerovho fondu a pokiaľ ide o finančnú podporu z tohto fondu, určite bude vyvážená pre všetky tieto priority, o ktorých sa budeme, na ktorým sa budeme venovať eh, v tomto ekonomickom období. A v závere by som eh, sa chcel dotknúť ešte ďalších otázok. Pokiaľ ide pani, otázku pani Konečnej, to, o tom som už hovoril, o diverzifikácii energetických zdrojov. My pracujeme intenzívne na tom, aby tradičné energetické zdroje, ktoré máme z Ruska, Norska, aby boli doplnené aj tým južným koridorom, ktorý prichádza, prináša e, zemný plyn z, od, od Kaspického mora. Pracujeme tiež na stratégiu pre LNG. To takisto bude doplňať ďalšie naše energetické zdroje a tiež e, musíme sa venovať dostatočne energetickej efektívnosti, aby to bol taký princíp, že nech budeme robiť akýkoľvek projekt, tak musíme musieť vždy merať vopred, aká bude kapacita, aká bude potreba fosilných eh, palív v roku 2020, 2025 a podobne. To musí byť východisková pozícia akéhokoľvek projektu na projektu pre infraštruktúru. Takže tu je veľmi dôležitá otázka, takisto um, energetická e, chudoba. budeme musieť riešiť e, spolu s členskými štátmi, preto budeme musieť sa snažiť e, o tomto diskutovať s členskými štátmi, že či len naozaj budeme sa priamo pomáhať tým osobám, ktoré nie sú schopné zaplatiť eh, svoje účtu za energiu, alebo sa presne bude musieť byť určiť, akým spôsobom sa budú podporovať eh, tie časti populácie, ktoré nemôžu eh, zaplatiť svoje účty, ale tak, aby sme nespôsobili marenie hospodárskej súťaže. Potom ďalšie pán Eckhart dekarbonizácia, tie ciele 2016-2017 eh, pracujeme eh, na tomto s pánom komisárom. Takisto pokiaľ ide o demonstračné plány eh, technológie CCS, je veľká technologická výzva, stojí to veľa peňazí táto technológia, preto sme sa rozhodli, že by to mala byť jedna z priorít v rámci nášho prieskumu vlasti energií Zatiaľ sme videli úspešný projekt len v Kanade, ale ja som už počul o niektorých projektoch v Európe, ktoré by bolo treba podporiť, alebo videl, ktoré by bolo treba podporiť. A existuje tu asi 400 fondov. Ehm, takisto, ktorí by mali získať prostriedky aj v rámci reformy ETS. E Takže ak som na niektoré otázky ešte nezodpovedala, tak sa spravedlňujem, ale ešte bola šanca položiť ich opäť. E, predseda, ďakujem pekne. Teraz môžeme pokračovať druhým kolom otázok. Musím vás požiadať, aby ste trošku sa obmedzili na minútu a pol a ja hneď dám slovo pani Françoise Grostet. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pán podpredseda, vy ste nám už poskytli veľa informácií o dôležitej o energetickej únii, hovorili ste o diverzifikácii zdrojov, hovorili ste o projekte plynovodu Transkapia cez Kaspické more, ale ja by som možno, že chcela prehlbiť túto otázku. Nehovoríte to o stredozemi, je to e, veľmi bohatá oblasť, je tam mnoho energetických príležitostí, aj e, pri obnoviteľných zdrojoch e, slnečná energia alebo aj zemný plyn. Chcem sa teda opýtať, či Komisia chce posilniť partnerstva s krajinami v stredozemi, hlavne s krajinami Magrebu a teda e, posilniť tak e, diverzifikáciu zdrojov. Thank you very much. Now... Ďakujem pekne teraz e, pani Darling. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda, my sme si vás dnes vypočuli a vidíme, že je tu veľmi silná politická vôľa a presvedčenie na, na komisii, že dojde k eh, Európskej energetickej únie a bude to úspechom. Ja by som sa chcela eh, vrátiť eh, k balíčku energetickej únie, kde poprvýkrát sa vyskytuje dekarbonizácia ako cieľ v rámci európskej politiky a takisto je to aj, bolo to vyjadrené v majcových záveroch rady. A to, sú veľmi, to je dôležitý výsledok, ale myslím si, že aj tak je tu ešte potreba ambicióznych legislatívnych návrhov, aby boli pripravené čo najskôr. Z vášho vystúpenia e, vidíme, že tu existuje vôľa k bezpečnosti, diverzifikácii e, zásob zemného plynu, zrozširovania kapacít e, uskladňovania a posilnenia E, mechanizmu solidarity, ale chcem sa spýtať, do akej miery je komisia ochotná prijať záväzné ciele v rámci dekarbonizácie. Takisto ste spomínali aj dopravu, čo pripravuje komisia, kedy chce pripraviť e, cestovnú mapu pre paliva a tiež elektrifikácia dopravy, keď to vezme do úvahy, že budeme musieť počítať e, s tým, že v budúcnosti zrejme porastie dopyt po elektrickej energii. Predseda, ďakujem pekne. Teraz eh, pán Duncan. Pán predseda, pán podpredseda komisie, ďakujem za, eh, myslím, že musím, začnem tým, že musíte prísť do Škótska, lebo tam určite nájdete každý aspekt energetickej únie, aj keď je to len malá krajina, ale je príkladom interkonektivity, máme tradičné zdroje, obnoviteľné zdroje, takže určite by ste mali prísť eh, sa pozrieť do Škótska. Pokiaľ ide o samotnú energetickú úniu, ja, by som chcela pripomenúť rozprávku o šiestich slepých mužoch, ktorí sa dotýkajú e, slona a každý sa môže dotknúť e, jednej časti a jak to popíše, tak sa nik, nik, nikoho popis nepodobá na popis toho iného. Takže e, myslím si, že keď e, pôjdete po cest, členských štátoch, vlastne myslím, že to bude rovnaké, každý to, každý to bude vnímať inak. Takže ako chcete dosiahnuť tú spoločnú pozíciu, lebo keď sa budete snažiť nájsť tú spoločnú spoločnú pozíciu, tak sa môže stať, že aký bude to mať dopad na 28 rôznych e, štátov. E, takže ja Myslím si, že to, čo je v Severnom mori, tá legetická sieť, to je podľa mňa ten lepší príklad toho, akým spôsobom môžeme zdieľať elektrickú energiu, ale tá výzva bude mať spoločnú stratégiu, ktoré sa podpíšu všetky členské štáty, aby sa dosiahol spoločný plán, spoločný prístup a keď toto všetko sa má naozaj aj realizovať a to všetko bude stať peniaze, to znamená, že otázka k financovaniu toho všetkého e, na tomto všetkom stojí, pretože všetko, ak to sa na tom nedohodnú, tak tak to naozaj bude len ako dotýkať sa nejakého slona, čo síce môže byť zábavné, ale nič to neprináša. Ďakujem pekne teraz pani Torres Martínez. Eh, muchas gracias. Eh, los beneficios del modelo de gestión de... de... Um, ďakujem pekne. Myslím si, že tie prínosy um, modelov, ktoré sú, sa používajú v Európskej únii, tie sú uh, trošku pochybné z hľadiska stratégie, ktorú komisia pripravuje pre spoločný trh v oblasti energii. A máme tu systém, kde sú veľké generačné centra a máme tu veľké spotrebiteľské centra. A tu sa hovorí o investíciách 200 miliard eur, ktoré je potrebné investovať do energetických zdrojov a tiež do výstavby vysokonapäťových sietí, nových e, e, plynovodov a nevieme, akým spôsobom tieto všetky výstavby, e, alebo táto výstavba týchto infraštruktúr prinesie výhodu rodinám, ktoré predovšetkým sa ocitajú v veľkých finančných problémoch, viac ako 15 miliónov Európanov nie je schopných platiť svoje e, účty za energie a jednoducho sú postupne stále viac vylúčovaní zo spoločnosti a my ako politici musíme si to uvedomiť a jednoducho sú tu e, veľké nedostatky v týchto, príprave týchto modelov, keď sa tu robia modely pre dopravu, modely pre energie a e, to sústredenie sa na obnoviteľné zdroje a tiež e, s demokratické je, je jednoducho potrebné demokraticky e, prerozdielovať e, e, energiu. Thank you, Chair. Uh, Mr. Weiss, President. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán popredseda, ja by som sa chcel ešte vrátiť k otázke dekarbonizácie ako jedna z najdôležitejších častí energetickej únie. Uh, a kolegovia už spomínali jedno z najdôležitejších rozjeb, kto, pre ktorou je dekarbonizácia to sú tie látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, ale možno, že táto diskusia v Európe bude mať potom možno dobrý vplyv na dekarbonizáciu. Táto otázka je ruka v ruke s genetickou bezpečnosťou, čo je samozrejme veľmi legitimná diskusia a členské štáty o tomto diskutovať chcú, lebo chcú mať bezpečnú energiu. Na druhej strane táto diskusia zároveň môže byť využitá alebo dokonca aj ťažko sa používa ako trojský kôň na reklamu pre fosílne palivá a tradičnú výrobu e, takisto ako aj tradičné bane, bridecové biplín a podobne. Takže moja otázka znie, ako by ste chceli harmonizovať potreby členských štátov v oblasti energetickej bezpečnosti s cieľom dekarbonizácie, lebo niekedy aj vy ste spomenuli, v strednej východnej Európe alebo v tých e, juhovýchodných krajinách energe- otázky energetickej bezpečnosti akoby sú dôležitejšie než otázka dekarbonizácie a trvalej udržateľnosti. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Lapunte. Grazie Presidente. Stavo finendo di sentire la traduzione. Ehm... Ďakujem pekne, pán predseda. Čiže pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, myslím si, že to by malo byť postavené na báze potreby jednotlivých členských štátov veľmi vyváženým spôsobom. A teda myšlienka Európskej únie vlastne by mala byť tak, alebo sa pretavovať takýmto spôsobom, že predovšetkým by sa tu malo pôsobiť prospech občana. A moja otázka je, tak, je v tom, že minulý týždeň som sa stretol s občanmi, aby som sa ich pýtal, že aké otázky vám mám položiť. A s tým mám jednoduché otázky, pretože ľudia predovšetkým majú obavu zo závislosti nad Ruskom a Severnej, e, e, Severnej, od Severnej Afriky a preto sa pýtali, že či existuje nejaká stratégia a Európskej únie, keď dojde k nejakým neočakávaným výpadkom e, v zásobovaní z Ruska a Severnej Afriky. Ďalej ďalšia otázka. E, viacerí e, Odborníci predpokladajú, že dojde k výraznému narastu potreby ropy. Či, čo si o tom myslíte, ten peak oil, čo si o tomto myslíte? A moja posledná otázka, vieme, že vo výbore ITRE neboli prijaté tie pozmeňujúce návrhy, ktoré e, mali byť e, alebo v prospech zastavenia frakovania, tak by som sa chcela spýtať, že či Európska komisia má nejakú politiku k e, frakovaniu a čo si myslíte o frackingu v, husto osídlených oblastiach Európskej únie. Teda pán Peterle, ďakujem pekne, pán podpredseda, vaša prezentácia dnes naozaj mi zvyšila úroveň mojej energie dnes. Chcel by som aby začali členské štáty iným spôsobom e, využívať európske či verejné peniaze v vedeckom e, rozvoji, aby sa to pretavilo aj do stratégií. Európske farmy naozaj trpia tým, že majú nízku produktivitu, nízke zisky, vysoké náklady na energiu. Dovolte, aby som vám vysvetlil prípad so Slovinskami. E, viac ako 300 eur na hektár dávame na podporu, pričom nemeníme zra zdroje energie. Preto by som chcela navrhnúť, a to je veľmi konkrétna myšlienka, využiť dotácie pre zníženie e, nákladov na energie a pomôcť farmárom investovať do obnoviteľných zdrojov. A ako to máme dosiahnuť? E, budeme musieť e, keby sme mohli zabezpečiť pre farmára nemenné alebo trvalé stále ceny za energie, mohol by investovať do solárnych alebo nejakých iných zariadení. A takéto dotácie potom by mohli byť priamo e, na, na takéto zariadenia, ktoré produkujú energiu. To by sa možno že dalo zvládnuť. Čiže myslím si, že vidiecký rozvoj aj energetický energie by mali byť súčasťou jednej stratégie, čo by malo byť všetko súčasťou plánu pre energetickú Európsku úniu. Takže e, viete si predstaviť, pán e, predseda komisie, že by došlo k takémuto vývoju v najbližších rokoch? Ďakujeme pekne, pani Gudelan, ty ďalšia. Tak, herr ordförande, och tak, vice ordförande. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, vážený pán podpredseda komisie za e, vašu vynikajúcu prezentáciu, veľmi obsažnú a veľmi jasnú. Ako je za vaše jasné odpovede na prvé kolo otázok? Veľmi ma teší, že ste sa vyjadrili k obnoviteľným zdrojom energie, že ste sa vyjadrili, že chcete, aby došlo k smernici o obnoviteľných zdrojoch energie do roka 2017-2018. Už máme však záväzné ciele do roku 2030 v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ale v oktobrových záveroch rady sa uvádza nový model ktorý by mal zaviesť záväzné ciele na úrovni EÚ ako nový model kontroly uplatňovania v praxi týchto opatrení. Chcem sa opýtať, ako predpokladáte, že celý tento proces bude pokračovať v snahe eh, podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na to, že niektoré krajiny už prekročili svoje záväzne stanovené ciele. Nehovorí o tom, že aj iné mechanizmy tiež podporujú snahu zvyšovať pomer obnoviteľných zdrojov energie, napríklad eh, Junckerov investičný plán. Ako teda môžeme dosiahnuť, aby všetky tieto rozličné sektory prispievali k zvyšovaniu využívania obnoviteľných zdrojov. Viac sa hovorí o bezpečnosti dodávok. A podľa mňa obnoviteľné zdroje sú súčasťou tohto úsilia. Ďakujem. Pani Šujca je ďalšia. Ďakujem. Vážený pán eh, podpredseda komisie, eh, Chcela by som sa poďakovať za vašu úvodnú prezentáciu. Bola veľmi jasná, dobre štrukturovaná a zrozumiteľná. Váš úvod však bol dosť všeobecný a uvedomujeme si, že Energetická únia je veľmi ambicióznym projektom, pričom jej cieľom je harmonizácia dodávok energie do EÚ. Spomenuli ste tiež viacero spôsobov, ako sa môžu dosiahnuť tieto ciele. Hovorili ste o politických dimenziách, o diplomatických dimenziách, o legislatívnych dimenziách. Čo sa týka politickej dimenzie, tu ste spomenuli verejnú diskusiu, ktorá prebehne v členských štátoch, aby bolo možné zahrnúť do tohto procesu nielen miestnych aktérov, ako napríklad rôznych primátorov, ale aj mimovládky a iných aktérov, ktorí sa tiež budú môcť aktívne zúčastňovať týchto projektov energetickej únie. Chcela by som sa opýtať konkrétne, ako plánujete vyriešiť problém, v ktorom môže dôjsť keď dodávateľ energie kontrolujú vlastne ceny energií a po väčšine dominujú v tom zmysle, že dokonca aj vlastnia e, veľkú časť energetických zdrojov. Ďalej druhá otázka súvisí s fosílnymi palivami máme záväzne ciele, ale je pravda, že Dosť ťažko sa zabúda úplne na fosílne palivá a dosť ťažko sa nám plnia tieto záväzne ciele. A ďalej Kaspický koridor, keďže ja pochádzam z Chorvátska. A chcem sa opýtať, kedy obyvateľia juhovýchodnej Európy konečne dostanú konkrétne informácie o jadranskom ramene tohto um, potrebia e, tohto plynovodu. My totiž e, u nás na Balkáne ešte stále nemáme bezpečnosť dodávok plynu. Chcem sa na záver poďakovať e, za pokrok, ktorý ste dosiahli vo veci terminálu skvapalneného zadného plynu, čo bolo hlavnou súčasťou a významnou súčasťou Junckerovho plánu. Chcem sa opýtať, ako odhadujete možný začiatok uplatňovania týchto projektov v praxi, kedy by sa mohlo začať s výstavbou. Očakávame totiž, že aj tento projekt bude veľkou príležitosťou na vytváranie pracovných miest. Ďakujeme pekne, pán Gžip. E, pani predsedničance, chciałem... Pán predseda, ja som sa chcel spýtať na všeobecný názor váš eh, na tému na tému eh, fosilných palív v, v rámci otázky energetickej únie, pretože všetci vieme, aké sú tu problémy súvisiace so zmenou klínymi. Eh, všetci vieme, že sú aj dôsledky, aké sú dôsledky týchto palív, ale tiež vieme na druhej strane, že v niektorých členských štátoch fosílne palivá, osobne uhlie, zaujíma veľmi dôležitú pozíciu. A nie je možné toto zmeniť len tak zo dňa na deň a potom aké sú dôsledky, ktoré súvisia s rýchlým prechodom na niečo iné, to tiež e, nie je také jednoduché a má to určité, má to určité ohraničenie, pretože keď sa chce rýchlo prejsť na iný typ paliva, ktoré produkuje menej emisí. To si vyžaduje napríklad e, množ, zvýšenie e, do zásob alebo dodávok plyn z iných krajín a už vieme, ako napríklad, aké problémy máme už teraz, ktoré máme, pokiaľ ide o dodávky z Ruska. A potom je tu druhá otázka, e, ten pohľad na tému zjednotenia cien energií a tá myšlienka tej zrevidovania existujúce tej politiky, ktoré tu máme a takisto aj tá politika voči Gazpromu, ktorý má rôzne ceny pre rôznych odberateľov v Európskej únii a ako tieto ceny jednoducho zjednotiť. Myslím si, že to nie je také jednoduché a to tiež vyplýva z určitej politiky jednotlivých členských, členských štátov. Takže tu je možno, že aj určitý, ako, ako, ako vidíte perspektívu riešenia sporu, ktorý tu vlastne existuje medzi Európskou úniou, členskými štátmi a Gazpromom. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Belet. Ďakujem, pán predseda. Vážny pán popredseda, ďakujeme za vaše jasné slova Chcel by som sa vrátiť k otázke reformy ETS, o ktorej sa tu už hovorilo. Nastrolil to pán Grote veľmi úspešne. Myslím, že všetci podporujeme úspešné prvé kroky e MSR, v súvisí s EMSR e a tešíme sa na budúcoročné ambiciozne kroky, ktoré budú súvisieť s únikom uhlíka. Všetci vieme, že usmernenia už existujú, usmernenia rady, ale aj usmernenia parlamentu a Hm, tiež čo sa týka porovnávacích kritérií. Chcem sa opýtať eh, veľmi konkrétne na dve veci. Poprvé, eh, čo sa týka príjmov zo systému ETS, eh, to je veľmi citlivá téma, ale možno by bolo možné vytvoriť akýsi systém stimulov, aby dokázali skombinovať svoje zdroje v snahe investovať do nových technológií. Potrebujeme totiž výskum, hľadanie nových riešení a vytvorenie stimulov pre nové projekty čo sa týka príjmov zo systému ETS. A druhá otázka sa týka rozsahu systému ETS. Už existujú projekty v niektorých členských štátoch, ktorých cieľom je zapojiť e, napríklad sektor dopravy do reformy systému ETS. A chcem sa pýtať, ako vnímate vy tieto návrhy. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz, e, myslím, posledná otázka bude od pána um, Nadia. Thank you, chair. Um, budem pokračovať po slovensky. Uh, ako prvé chcem uh, pánovi podpredsedovi uh, zablahoželať, uh, lebo určite dostal naj, uh, najročnejšiu oblasť uh, integrácie a to zvláda dobre a dokonca to zvláda so šarmom, ale pred, napriek tomu sa chcem opýtať, že pokiaľ dobre viem, tak spoločný nákup energetických surovín by malo byť dobrovoľné eh, pre jednotlivé členské štáty a chcel by som vedieť, teda, akú, aký, či, máte, e, či, či je to teda pravda, a pokiaľ áno, tak aký to bude mať mechanizmus, či to komisia nejakým spôsobom bude, bude vytvárať preto aspoň nejaký rámec, alebo bude robiť aspoň nejakú platformu, kde potom tieto záujmy by sa mohli na, e, stretnúť. S tým súvisia aj druhá otázka, že e, čo by malo zaručiť podľa vás najviac zníženie cien energií v Európskej únii kvôli, kvôli konkurenciaschopnosti a po tretie, či by ste vedeli prezradiť niečo o plánovanej centrálnej európskej e, dotačnej politike pre obnoviteľné zdroje energií e, pokiaľ teda takéto niečo počul som, že by malo byť. Či pôjde o nejakú sektorovú podporu, alebo uvažujete aj možno o podporu cez e, stranu spotreby, napríklad elektromobility, alebo energetické účinnosti napríklad. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now, Vice President, the floor is yours for a lot of answers. Good luck. Much, Mr. President, and I, I really appreciate... Ďakujem pekne. Chcem oceniť záujem aj veľmi konkrétne otázky. Často totiž, keď počúvame otázky, uvedomujeme si, že v tejto oblasti by sme mohli robiť viac. Nemáme všetky odpovede eh, v zálohe a to je vlastne ale aj cieľom eh, takéhoto stretnutia, aby sme sa snažili zasúľaďovať naše politické ciele a za to som napokon parlamentu aj vďačný. Pani Grosted by som odpovedal, eh, takže v úvode som spomenul nedávny diplomatický pokrok, ktorý sa podarilo spolu s komisárom Kanetem mm, v oblasti Stredozemného mora navštívil tam viacero krajín a bolo to vnímané ako e, ďalšie následné kroky po vytvorení e, platformy Stredozemného mora so všetkými krajinami z celého Stredozemia, aby sa spolupracovalo viac v oblasti dotávok energie, elektrickej energie, e, lepšieho prepojenia, ale lepšieho využívania potenciálu pre obnoviteľné zdroje energie v tomto regióne. Myslím, že táto návšteva bola veľmi úspešná Myslím, že Alžírsko vyslalo pozitívny signál, ale aj ostatné krajiny z regiónu chcú spolupracovať s nami v tejto oblasti. Ako ste správne spomenuli, možnosti pre obnoviteľné zdroje energie v tejto časti sveta, najmä čo sa týka rôznych solárnych zariadenia technológií sú e, významné. Teda oblasť Stredomoria bude nepochybne jednou z hlavných oblastí, kde budeme hľadať energetickú spoluprácu do budúcna. Pani eh, Dali um, sa pýtala na otázky dopravy. Um, spomenul by som možno len niekoľko poznámok. Je to um, totiž obrovská agenda a tá veľmi zamestnáva eh, môj kolegov v komisii. A ďalej, čo sa týka nastavenia a využívania eh, rôznych zariadení alternatíve paliva, plánujeme do budúcna sústredovať sa na tieto projekty, najmä čo sa týka cestnej dopravy, tak aby elektrifikácia bola súčasťou tejto infraštruktúry, preto že musíme prekonať aj tú aktuálnu situáciu, v ktorej sa ukazuje, že mnohí si netrúfajú kúpiť elektrické vozidlo, pretože sa obávajú, že nebude e, možnosť nabíjať ho. No a na druhej strane sa nebudujú nové nabíjacie miesta a stanice pre elektromobily, pretože nie je dostatočný dopyt po týchto vozidlách. Teda bolo by vhodné, aby sa zohľadňovali tieto aspekty, aby bol prístup konzistentný a ak sa využíva európska podpora v vybudovaní a budovanie štruktúry, aby sa využívala aj na tieto, napríklad nabíjacie stanice elektrovozidel. Pýtate sa, či to bude súčasťou týchto analýz, e, ktoré sa orientujú na konkrétne štáty. Áno, chceme, aby sa to zahrnulo, pretože to vnímame ako významnú súčasť energetickej únie. Aký bude pokrok v oblasti dopravy, dekarbonizácie a tak ďalej. Ďalej, 18. júna organizujeme konferenciu, rozsiahlu konferenciu k dekarbonizácii cestnej dopravy. Chcel by som využiť e, reakciu, e, reakcie, ktoré získame e, z tohto procesu. A chcel by som potom vyzvať aj ostatných komisárov z ostatných oblasti energetickej únie, aby sme prediskutovali, ako najlepšie postupovať ďalej v uplatňovaní a využívaní týchto poznatkov v legislatívnom procese. Chceme taktiež zorganizovať stretnutie o dekarbonizácii dopravy ešte pred letnou prestávkou. Chceme teda postupovať ďalej v plánovaní e, revízie nariadenia o emisných e, normách e, vozidiel a nákladných vozidiel. To sa plánuje na roky 2016-2017. Vyžaduje si to rozsahlú prípravu a taktiež podrobné analýzy Tiež pracujeme na rozsiahlom pláne využívania inteligentných eh, dopravných systémov, aby sme im dokázali napríklad vďaka nim predchádzať eh, dopravným eh, zápcham, ktoré veľmi dobre poznáme z Bruselu okrem iného. Chceme taktiež ponúknuť našim občanom mnoho a viac inteligentných foriem meskej dopravy, aby netrávili tak veľa času v dopravných zápchach. Ako viete, diskutujeme e, tiež o systémoch ETS a non-ETS e, v oblasti dopravy. Rozhodlo sa, že doprava bude súčasťou um, tej druhej oblasti, teda toho, čo nespadá do systému ETS, taktiež um, elektronického a elektrického volania z vozidla bude tiež súčasťou tohto balíka, ale bude si to vyžadovať ďalšiu ko- koordináciu. Ďalej v oblasti dekarbonizácie um, môžeme mnoho dosiahnuť tým, že budeme využívať inteligentnejšie, ekologickejšie technológie, napríklad v oblasti vykurovania, chladenia. Toto bude súčasťou našej príslušnej stratégie, na ktorej pracujeme. A celkom iste uvidíte, že aj v našom balíku o obnoviteľných trojoch sa vyjadríme k týmto témam. Ako aj všetkých, vo všetkých našich oznámeniach, kde a budeme popisovať náš prístup eh, k ďalším krokom do roku 2016. Eh, pánovi Dankanovi sa chcem poďakovať za jeho pozvanie do Škótska. Bol som tam už niekoľkokrát a veľmi rád prídem opäť. Isté, že chceme skúmať osobitosti jednotlivých štátov a krajín, ale našim spoločným cieľom by mal byť spoločný európsky prístup k energetickej únii v oblasti um, preto potrebujeme silný európsky rámec, tak aby v týchto kľúčových prvkoch sme hľadali vždy európske eh, riešenia, ale aj regionálne riešenia. A domnievam sa, že moja prvá reakcia s kontaktov členským štátmi môže byť taká, že to bude síce dosť eh, zložité, ale členské štáty si uvedomujú, že môžeme dosiahnuť o mnoho viac, ak skombinujeme naše úsilie v tejto oblasti. Pani Dongresa Martinez eh, spomenula energetickú chudobu a taktiež, eh, čo môžeme urobiť na to, aby sme znižili ten energie. Myslím, že najlepší prístup eh, by bol taký, aby sme mali väčšiu mieru konkurencie na trhu, aby naši občania, spotrebitelia mali možnosť voľby v tom, od koho budú kupovať energiu, na čo túto energiu minú, aby bolo k dispozícii viac inteligentných technológií, aby sa znížili distribučné náklady. A toto ešte stále e, nie je dostatočne využité. Ešte stále sú ceny za energiu príliš vysoké pre našich e, e, zraniteľných občanov, preto musíme dať najvhodnejšie riešenia v oblasti sociálnej politiky, napríklad individuálne sociálne formy pomoci alebo rôzne sociálne systémy, ktoré poznáme z niektorých členských štátov. Súhlasím s vami, že Máme v Európskej únii príliš veľa občanov, ktorí nie sú schopní zaplatiť svoje účty za energiu. Ale je to napokon aj súčasťou národných sociálnych problémov. Pán Jávor, myslím, že vám som už odpovedal, keď som odpovedal pani Dali, čo sa týka dekarbonizácie. Chcem vás však tiež uistiť, že čo sa týka usmernení, tie sú veľmi jasné v oblasti škodlivých dotácií. Vynasnažíme sa, aby sa to vhodným spôsobom v praxi plnilo. A čo sa týka troch otázok pána Frontise, závislosť od Ruska a Severnej Afriky, myslím, že budú aj naďalej dôležitými dodávateľmi energie pre Európu, ale môžeme ešte stále urobiť mnoho preto, a veľa preto, aby sme neboli od nich natoľko závislí. Budeme mať e, nový plyn z Kaspickej oblasti. Domnievam sa, že e, vďaka tomu ušetríme veľké množstvo energie, vďaka energetické účinnosti, taktiež budeme vyžívať o mnoho viac naše vlastné zdroje, napríklad e, solárnu energiu, veternú energiu a tiež chceme intenzívne pracovať aj na tom, aby sme mali dostatočne vhodnú stratégiu v oblasti skvapalného zemného plynu, aby sme viac využívali Mm, nový vývoj, ktorý sme svetkami na svetových trhoch, e, že postupne e, tento druh plynu sa stáva tak ako ropa, globálnou komoditou. A poprvýkrát e, za posledných niekoľko týždňov sme boli svedkami, že cena, spotová cena za plyn, za LNG bola nižšia ako cena ropy v príslušnej fáze. Teda musíme to pozorne ešte skúmať, ale myslím, že ak umiestníme naše aktíva správne a rozumne, aby bol systém vyvážený, aby sme neboli príliš e, závislí od e, niektorých dodávateľov, ako niektoré členské štáty e, v minulosti boli. Čo sa týka bridlicového plynu, situácia v Európe je odlišná od USA. Máme iné geologické podmienky, Máme aj úplne iné vnímanie verejnosťou, čo sa týka frakovania. A my tvrdíme, že každá členská krajina si to má rozhodnúť, či chcú využiť túto, využiť túto technológiu a za akých podmienok e, napríklad s využitím najmodernejších e, technológií a údajov, tak aby to malo čo najmenší dopad na životné prostredie. To je veľmi dôležité. Myslím, že pre Európanov je úplne iné vnímanie verejnosťou ako v USA a každopádne to treba mať na pamäti. Myslím, že ak by sme by sme sa viac opierali o naše technológie, tak by sme naozaj mohli dosiahnuť veľa, napríklad inteligentné siete v Európe by sa dali viac využívať. Teda využiť tú technológiu, ktorú už v Európe máme, tým môžeme e, účinnejšie distribuovať dostupnú energiu a môžeme si ušetriť mnohé emisie CO2 a taktiež e, znižiť ceny a zlepšiť kvalitu zdravotného prostredia mať zdravšie prostredie v Európe. Chcem sa poďakovať pánovi Peterle za otázku, možno, že by som ju ocenila aj v písomnej podobe, aby sme sa nad tým mohli lepšie e, zamyslieť. E, zelené, naša zelená politika a politika účinnosti. My sa to snažíme mať na pamäti v kontexte rozpočtu, aby bolo jasné, že minimálne 20 e, prostriedkov má ísť na podporu e, zelených politík. Môžeme sa samozrejme zamyslieť nad tým, ako je to kompatibilné s našimi politikami e, v v oblasti e, rozvoju vidieka. Junckerov investičný plán teraz e, energetická účinnosť je jedna z oblastí, kde sa očakáva jasná podpora, ale dôležité podľa mňa sú dobré projekty, ktoré by prešli tým prvým výberovým kolom a mohli by získať e, dostatočné finančné prostriedky. Je to prioritné pre mnohých e, starostov, mnohé mesta a viem, že mnohí chcú získať prostriedky z tohto fondu. Spolupracujú aj s bankami v členských krajinách, pretože ide o to naozaj e, rýchlo zabezpečiť to inteligentné financovanie. Myslím, že by e, mal byť potom dopyt. Pani Šujca, ja vás chcem ubezpečiť, že e, na krku GNL je veľmi strategickým e, projektom. Tým by sa zvýšila bezpečnostná bezpečnosť v celom celej tejto oblasti. V júli budeme v Chorvátsku zasadať. Dúfam, že sa nám podarí e, zlepšiť akčný plán. To je tých 14 plus 1 plánov Dúfame, že budú schválené na politickej úrovni. Urobíme akúsi inventúru. Chceme teda podmienky na to, aby krajiny z tejto oblasti, nie nutne členské krajiny EÚ, boli, mali zabezpečený prístup k rôznym zdrojom zemného plynu, aby prekonali súčasné ťažkosti. Pán Gžip, musíme rešpektovať zvrchovanosť, ale sú tu aj spoločné európske dohody a v prípade e, Polska sa našlo riešenie, ktoré rešpektuje rôzne východiska a taktiež zameranie na CCS a C CU, technológie. Myslím, že vďaka tomu by mal byť skutočný prelom dosiahnutý. Potom spor s Gazpromom, e, to má na starosti moja kolegyňa Margaret Vestager. Gazprom zatiaľ reagoval pozitívne na to vyšetrovanie zamerané na e, monopol Uvidíme, ako zareaguje Gazprom. Majú 12 týždňov na eh, vyjadrenie a uvidíme, aké závery potom vyvodíme. Pán Belet hovoril o reforme ETS, systému obchodovania s kvotami. My sme sa nad tým tiež zamysleli, takže čo sa týka rozdeľovania príjmov z dražieb, tu by sme mali rešpektovať rôzne východiska. 90 príjmov by išlo všetkým členským krajinám, 10 by išlo tým e, najchudobnejším, tak aby bol podporený pokrok a modernizácia technológií, vytvorí sa aj fond na modernizáciu aby všetky zastaralé zariadenia mohli byť zmodernizované a aby e, nedochádzalo k vylučovaní, vylučovaniu škodlivých, škodlivého množstva emisí CO2. A pánovi Naďovi zo Slovenska by som chcel povedať, že čo sa týka spoločného nákupu plynu, v súčasnosti sa tomu venuje jedna štúdia, ako by sa takýto spoločný nákup dalo zorganizovať, malo by to byť dobrovoľné, malo by sa to vyžívať v krízových časoch, ale e, tá štúdia e, dospeje k záverom v septembri, v septembri alebo oktobri a veľmi rád vám potom poskytnem viac informácií. A taktiež e, môžeme potom hovoriť o tom, ako sa dajú zistenia využiť pri našej budúcej politike energetické ceny a energetická účinnosť to budú oblasti, o ktorých, e, ktorým sa budeme venovať e, v legislatívnom návrhu, ktorý som už viackrát e, spomenul. Dúfam, že tu bude silnejší tlak trhu, tak aby sa znížili ceny a aby teda sa zvýšila energetická účinnosť. Takže toľko, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že som mal príležitosť zodpovedať tie otázky, ktoré položili členovia vášho výboru. Ďakujem pekne, ne, ďakujeme e, vám len za vašu prítomnosť, ale aj za podrobné odpovede, ktoré ste poskytli. A myslím, že teraz môžeme uzavrieť e, našu schôdzu. Ja iba pripomeniem, že 26. mája sa opäť stretneme na zasadnutí našho výboru v Bruselu, Bruseli. Nemáme ďalší bod na našom programe, takže všetkým sa chcem poďakovať a hlavne sa chcem poďakovať pánovi podpredsedovi, pánovi komisárovi Ševčoviču.